na schválenie na začiatku ďalšieho, ďalšej plenárneho tej schôdze a pokiaľ nie sú žiadne námietky, tak eh, texty budú okamžite odovzdané